take your seats as quickly and swiftly and quietly as possible. We are already a bit delayed. Dobrý deň, dámy a páni. Ospravedlňujeme sa za to, že sme trošku omeškaní. Okay. If there are no objections, the agenda can be approved. Ak teda nie sú žiadne pripomienky, tak môžeme program v takejto podobe schváliť a zápisnica zo stretnutia v septembru, zo septembra, respektíve preklady ešte nie sú stále pripravené a preto vlastne sa odsúhlasenie presúva až na november, bohužiaľ. Teraz mám zo pár oznámení. Petície, petičný výbor a líbe pracujeme na spoločnej správe Ombudsmana Frontexe podľa pravidla 55 a bude to vlastne novembri 10. 10. a na tomto stretnutí spoluspravodajcovia pani Mecola a, a vlastne pripravia návrh tejto zmluvy. Ide to o stretnutie, ktoré organizuje LIBE. 11. novembra o 12. budeme mať lehotu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Môžu byť predložené iba v angličtine, opakujem v angličtine. 12. novembra sa stretnú tieto dve skupiny, kde budú vyhodnocovať pozmeňujúce návrhy počas nášho stretnutia 16. novembra. Ja sa budem mať spoločné stretnutie Libe a Pety a bude sa hlasovať o správe. Co sa udeje počas e, stretnutia zorganizovaného Libe. Po druhé, toto spoločné, ten spoločný workshop, ktorý organizuje Libe a Pety 1. decembra od 9. do 12.30 a program dostanete k dispozícii neskôr. Takže potom tu ešte mám ďalšie oznámenia, ktoré Teraz ešte najnovšie novinky, pokiaľ ide o stretnutie koordinátorov, ktoré sa práve udialo. Takže prijali sme niektoré rozhodnutia ohľadne programu, pokiaľ ide november. Dohodli sme sa o niektorých úpravách, zmenách, že zrýchlený proces, pokiaľ ide o spoločné LIBE pety správu ohľadne ombudsmanovej správe o Frontexe, sa prijali tieto rozhodnutia, pozmeňujúce návrhy budú predkladané iba v angličtine a budeme aplikovať zrychlený postup. A potom koordinátori takisto prijali začlenenie petície o poručníctve, to je petícia 1156 a bude to prerokované v decembri, petície o vlkoch. Tieto sme sa takisto rozhodli, že sa dostanú na novembrový program a pokiaľ ide o sporné odporúčania, tak tu je 10 petícií, týka sa to Katalánska a jeho nezávislosti. Tieto boli odhlasované individuálne a boli prehlásené za neprípustné. A potom sme vlastne prešli na petíciu číslo, číslo 2076. Pôvodné odporúčanie postáva, to znamená, ostane to otvorené Petícia number 2213 o malskej diskriminácii, tak to bolo prehlásené v tom zmysle, že zašleme list, prepošleme ho komisie na viac informácií a budeme informovať aj malské úrady. A pokiaľ ide o petíciu 2214 o reparačných prípadoch grécko-nemeckých. Bolo to označené za prípustné a rozhodlo sa, že zašleme petíciu komisii na ďalšie preskúmanie tohto prípadu a takisto aj list informačný zašleme s touto požiadavkou na nemeckú a grécku stranu, teda na ich úrady. A potom tu ešte máme petíciu 09 2.7, tá bola odročená na budúce stretnutie koordinátorov. A ďalej, čo tu ešte máme? Koordinátori sa pozerali na program a zoznam rečníkom misie do Spojeného kráľovstva. Táto sa udeje o pár týždňov relatívne skôr a budeme mať detaľnejší program pre všetkých tých účastníkov, ktorí vlastne sa zúčastnia tejto zisťovacej misie. A niektoré body vlastne si môžete iba prečítať. Takže teraz prejdeme k hlasovaniu. A požiadam vás zastrčiť si hlasovacie kartičky do zariadenia. a budeme hlasovať o stanovisku ohľadne situácie na Stredozemnom mori a holistický prístup k migrácii. Takže poďme kompromis 1. Kto je za? Proti? Zžali sa? Schválené. Kompromis 2. Kto je za? Proti? zdržali sa, schválené jednomyselne a kompromis 3 za, proti, zdržali sa. Je tu viacero zdržaní, ale je to schválené. Pozmenujúci návrh 32 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 4, za, proti, zdržali sa, schválené. Dvadsať deväť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 82 za, proti, zdržali sa, schválené. 41 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 43 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 44 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 46 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, schválené. 55 za, proti, zdržali sa, schválené. 56 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, schválené Malta sa žiada, žiada o slovo. Kompromis 9. Proti. vyžali sa schválené. Kompromis 10. Za. Proti. vyžali sa schválené. Kompromis 11. Za. Proti. Zdržali sa Schválené. Overme si to. Otváram hlasovanie. A je to schválené. A teraz prejdeme ďalej. Pozmenujúci návrh 90, kto je za, proti, držali sa, Schválené. 92 v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti zdržali sa. Schválené. Druhá časť za. Proti zdržali sa. Zamietnuté. 93 v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti zdržali sa. Schválené Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 94 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 96 za, to je po častiach, čiže prvá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Druhá časť vypadáva 97 za, proti, zdržali sa a zamietnuté. 98 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 99 v dvoch častiach za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A finálne hlasovanie, elektronicky záverečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to jednomyselne. Nie. Takmer. Traja sa zdržali. Gratulujem spravodajcovi a som skutočne sa ospravedlňujem, ale musím letieť do Švedska. A Roberta Metzola slúbila, že ona sa podelí o predsednícku stoličku a nie je tu, čo znamená, že Roberta tu nie je, takže slúbila, že tu bude s nami a je to celkom pokojné, takže môžem kľudne letieť Takže musíme si dať pauzičku krátku a prajem vám pekný víkend a uvidíme sa budúci týždeň. Hello everybody. Let's move to the next item. Dobrý deň, takže prejdeme k ďalšiemu bodu, bod číslo 9. To je výročná správa o aktivitách komisie PETI za rok 2014. Spravodajca je pani Geringer de Oldenberg, ktorá je medzi nami. Takže začneme hneď eh, s týmto. A predtým, než dám slovo tieňovým spravodajcom, dostane slovo pani Geringer. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Takže počas nášho posledného stretnutia som prezentovala hlavné motívy mojej správy a teraz tu máme tento návrh správy, takže môžete si ju prečítať, môžete sa k tomu vyjadriť, môžete vyjadriť aj pozmeňujúce návrhy, takže v stručnosti poviem vám aké sú teda východiská. Toto je výročná správa o 5. za 2014. Už sme mali mali sme viac ako 2000 petícií, o 7% menej ako v 2013, kedy sme mali o 7% viac petícií. A petície sú veľmi dôležité Ide to predovšetkým o fungovanie európskeho zákonodárstva, predovšetkým pokiaľ ide nedržiavanie týchto e, predpisov. To je pre nás veľmi dôležité, pre nás kolegislátorov, pokiaľ ide o zákony, takže my chceme pripravovať také zákony, ktoré sú v prospech občanov a zároveň sú dodržiavané zo strany všetkých, odliadnúc od miery Takže mali sme tu viac ako 100 petičníkov, petentov, ktorí prišli medzi nás, ale nemali sme žiadne zisťovacie misie. Bol to mimoriadný rok. 2014 bol mimoriadný rok, pretože to bol rok európskych volie, takže žiadne misie sa nezorganizovali, avšak predsa len občania samotní uvádzajú, že takéto misie sú veľmi dobré a svojich opinii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 treba povedať, že petície sa zasielajú aj na Európsku komisiu, ako aj sem a štvrtina z nich sa týkala porušovania zmluv zo strany členských štátov. Takže mali sme vlastne tento tie témy ako aj doteraz. Ide tu predovšetkým o odpadné, odpadové hospodárstvo, minerálne depozity, voľný pohyb osôb, viaceré druhy diskriminácie, vodohospodárstva a tak ďalej a tak ďalej. Takže to sú hlavné témy, alebo boli to hlavné témy celé roky. A takisto sme minulý rok sa sústredili na novú iniciatívu európsku. To je nový nástroj, mali sme tu celú paletu vypočutí a prvá z týchto iniciatív môže je už vlastne v na legislatívny návrh zo strany komisie, to je právo na vodu. A ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, je vlastne komunikácia s, medina, s miestnymi úradmi, pokiaľ ide o implementáciu európskych právnych predpisov. Ja som spomenula, že sa stretávame s ľuďmi priamo, takže tento priamy kontakt je veľmi dôležitý. Keď sa občania s nami stretnú, tak vlastne otvárajú sa tu dvere na to, aby bola možnosť toho kontaktu, aby bol užší. A náš parlament som nášho výboru by takisto mal mať praktickejšie stretnutia, ktoré sa týkajú podob, ktoré sa týkajú takýchto podobných e, petícií sťažností. A ďalšia vec je dodržiavanie ustanovení, ktoré sú ukotvené v charte základných práv, pokiaľ ide 51. Bohužiaľ, toto sa netýka všetkých členských štátov, ale teda aj v tých, ktoré akceptujú, ktoré akceptovali a prijali túto chartu, tak tam Európska komisia tento článok 51 pripomína v tom zmysle, že žiadny krok nemôže byť podniknutý vtedy, ak by išlo o základné práva, ak by náš výbor, keď náš výbor teda kontaktoval Európsku komisiu a my chceme ako komisia zdôrazniť, že táto charta je komplexným dokumentom a že Európska komisia by mala interpretovať článok 51 iným spôsobom, tak aby sme sa približili viac občanom. Krokiem v celu popre... Ďalší dôležitý krok k zlepšeniu komunikácie s občanmi tým bolo otvorenie nového elektronického portálu, takže petície sa dá stiahnuť, predložiť. Čiže ide o sprístupnenie petícií, vidno tam, či boli uznané za prípustné alebo nie. A ďalšia vec, Solvit – to je tiež dobrá vec, ale je potrebné ju posilniť. Komisia musí sa solviť posilniť toto. Občania očakávajú. Taktiež tradične dobre spolupracujeme s Európskym ombudsmanom, s tým predtým a platí to aj pre Emily O'Reilly. Dovolte mi predstaviť vám nejaké štatistiky ak máte teda záujem, um, veľa som z nich čerpala, čiže to naozaj solidná báza, konkrétne čísla, z ktorých vyplýva, ako naši občania vnímajú výkon práv. Tá správa je k dispozícii vo všetkých jazykoch, takže možno by ste mohli propagovať túto správu, dať ju k dispozícii voličom, občanom, lebo naozaj je to niečo, na čo môžeme byť hrdí. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Áno, môžeme naozaj byť hrdí na prácu, ktorú tu odvádzame. Lebo si uvedomujeme dôležitosť, význam tohto výboru. O slovo sa prihlásili viacerí, začnem tým správodajcom za EPP. Pán Becker tu nie je a pán Vál sa vystúpi v jeho mene. Áno, Máte pravdu, pán Becker nemohol prísť, takže ak dovolíte, rád by som ja zhrnul, zhrnul to, čo mi dal. Vidíte, že napísal toho veľa, ale ja to zhrniem. Teší sa z web portálu PETI. Nové technológie a komunikačné nástroje sú dôležité. Týmto približujeme našu prácu občanom a slúži to aj na úsporu peňazí. Ďalej sa mu páči, že náš výbor pety nadobúda na význame. To, že spolupracujeme s rôznymi legislatívnymi výbormi v tejto inštitúcii, to už je teda zlepšenie a je potrebné to aj zdôrazniť. Ďalej je vďačný za prácu, ktorú robí administratíva Európskeho parlamentu, Nejasné postupy, lehoty, ktoré pomáhajú urýchliť a zlepšiť teda životný cyklus jednotlivých petícií. A ja sa tu spomínam v jeho texte, konkrétne moja práca v minulom funkčnom období. No, dobre, aj mne tam ďakuje. O tom už stačí. Poukazuje na to, že by bol rád, keby spravodajca mohol stanoviť e, dátum tieňovým spravodajcom, pretože 22. je lehota na plnoce návrhy, čiže nebolo by možno zle mať zasadnutie tieňových spravodajcov pred týmto termínom, aby sa mohli pripraviť nejaké kompromisy. Dobre, takže toto v stručnosti odkaz pána Bekera. Ďakujem pekne, pán Valesa. A ja som chcela ten časový harmonogram pripomenúť. Na 22. oktobra na poludne je lehota na pozvacie návrhy, to si prosím poznačte. Po výbore sa potom bude hlasovať 3. decembra. A potom pôjde správa do plena, zrejme v januári, ale ešte je to nepotvrdené. Teraz pani Albiol, nech sa páči. GUE. Ďakujem. Dovolte mi, aby som sa poďakovala sekretariátu a spravodajkyni. Naozaj to bola veľká práca vo, s veľkým významom pre tento výbor, pretože opis aktivít výboru za 2014 je naozaj veľmi verný. Príslušné orgány členských štátov sa silnejšie zapájajú, viac eh, pôsobia zlepšenie mechanizmu spolupráce s parlamentom, charta základných práv, to sa tam spomína, a zároveň je tu polutovanie nad tým, že komisia to vykladá tak veľmi úzko. My za GUE predložíme pozmeňovacie návrhy, tak aby sme niektoré body posilnili tej správy, e, napríklad e, vyhnúť sa nejakej duplicite, lebo sú tu určité možnosti zlepšovania potom eh, plénum parlamentu, lepšie stupenie eh, nášho výboru, lebo plénum je jadrom činnosti výboru. No a v tomto zmysle predložíme pozmeňovacie návrhy. Taktiež pôjde o transparentnosť, tak aby dostali žiadatelia reakcia svoje petície rýchlejšie a potom ešte mechanizmy follow-up účasti Ehm, ako napríklad tento nový webový portál. Komisia má byť e, silnejšie zastúpená, transparentnejšia a odporúčania členským štátom, ktoré nemajú petičné výbory v parlamente alebo keď tieto dobre nefungujú, teda že tieto nástroje účasti občanov je potrebné zriadiť a využívať. Osobitný charakter nášho výboru ďalej, teda že spolu rozhodujú o programe občania, oni formujú našu činnosť, rozhodujú o projektom a posilnenie nástrojov nášho výboru, napríklad fact-finding missions alebo možnosť prítomnosti autorov petícií na zasadnutiach, nariadenie EBI, toto je ďalšia vec, Potom úloha sekretariátu je posilnenie tak, aby sekretariát mohol tie petície rýchlejšie spracovať a poukazujeme špecificky aj na to, na čo by sa mala zamerať naša činnosť, lebo sa o tom veľa hovorilo, napríklad TTIP alebo migračná politika. A chceme e, sa teda toho tam špecificky dotknúť. Takže v tomto zmysle predložíme pozmeňovacie návrhy a dúfame, že tieto potom budú aj zohľadnené a samozrejme, že sa budeme snažiť, aby tá správa v konečnom dôsledku bola ešte lepšia, hoci už aj ten prvý návrh veľmi dobre odráža prácu nášho výboru za minulý rok. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz dostáva slovo pani Auken za zelených. Nech sa páči. Ďakujem. Julia rada tu nie je. Čiže ja odprezentujem stanovisko skupiny. Ďakujeme za správu. Musíme však byť obozretní, aby sme sa neprechválili, lebo sú tu závažné problémy. Napríklad web portál, jeho nedostatky. To je nepríjemné, veď to ľudia nemôžu používať. Ľudia sa na nás obracajú a nefunguje to. Čiže nevychváliť sa tam do nebies, pretože napríklad vstúpať toho webového portálu sa dá naozaj. Je tam teda čo naprávať. Ja teraz budem hovoriť len tie veci, kde sme kritickí. Dúfam, že mi to odpustíte, ale mm, takto budem postupovať. No a keď už hovoríme o našej ľudskej spolupráci s komisiou, sú tu problémy, trvá to pridlho, aj to sa musí urýchliť. Áno, nával práce, na ten sa môžeme vyhovárať, ale je to náš prirodzený partner, potrebujeme ho na našu prácu, čiže aj tam sa dá ešte čo to vylepšiť. Ide mi ale hlavne o to, že mám pocit, že trošku strácame tú pr- perspektívu občana. Veď my obvinujeme petentov, že prichádzajú s petíciami, ktoré sú nepripustné, že ich je čoraz viac. Také divné skúsenosti, aj teraz len z predhodinky, ako sami sa k tomu stávam, staviame. Politická pozícia, taká, onaká, budeme hlasovať, nebudeme hlasovať. Podľa mňa je to absurdné. Mali by sme sa snažiť pomôcť pre tento má občanom a lepšie sa pozrieť na tie ich prípady. Ale potrebujeme viac zdrojov v sekretariate. No, nechceme sa občanov zbaviť a takto zvýšiť efektívnosť. Ale niekedy sa správame, ako by nám o toto išlo. Žiadne petície, hurá. Ale o toto nám nemôže ísť. Mali by sme sa naozaj na tie petície zamerať. Čiže viac zdrojov na sekretariate, aby sa mohli tými prípadmi naozaj zaoberať. A potom by som snad ešte povedala, že ECI, tam sme sa ešte nevyjadrili celkom jasne. Povedali mi včera, že to zberalo milióny podpisov na protest proti TTIPu, ale to nie je ECI, je to len protest. Či nie je to občianská iniciatíva, ale takto ľuďom neukážeme, akí sú pre nás dôležití, že tie nástroje sú tu pre nich a že ich naozaj berieme seriózne. My sme jediným výborom, kde sa môžu občania priamo stretávať s parlamentom, čiže na nich by sme sa mali sústrediť. Čiže na toto by sme sa chceli zamerať a prídeme aj s pozmeňujúcimi návrhmi. Čiže nemôžeme sa iba chváliť sami seba, ale prosím, nepovažujeme za kritérium úspechu zbaviť sa občanov. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Jauke a teraz dostáva slovo pani Evi za e FDD a potom pán Maria za ECR. Grazie mille. Sì, anche io. Ďakujem vám pekne. Ja by som sa chcela poďakovať za odvedenú prácu na tejto výročnej správe, ktorá je veľmi užitočná pre monitoring e, práce tejto, tohto výboru, ktorá je veľmi dôležitá, pretože je o priame prepojenie, priamy styk s občanmi, ktorí e, u nás hľadajú e, miesto, kde môžu popísať problémy, s ktorými sa stretávajú v našich členských štátoch a v celej Európe. Vlastne môžem povedať, že podporujem to, čo doteraz povedali kolegovia. Viem sa stotožniť s tými návrhmi, ktoré zlepšujú prácu nášho výboru. Chcela by som spomenúť už len jeden bod e, týkajúci sa IC. Ako zaznelo, je to nástroj, ktorý by sa mal posilniť pretože doteraz nezabezpečil ľuďom, ktorí venovali energiu, čas, um, výsledok, ktorý by ne, nebol sklamaním. Takže mali by sme podporiť revíziu tohto nástroja, ktorý je veľmi dôležitý Eh, na to, aby sa zabezpečila efektívna účasť občanov eh, na politickom výkone eh, európskych rozhodnutí. A ja by som chcela povedať, že transparentnosť je absolútne zásadne dôležitá pre prácu nášho výboru. My sme už navrhli, aby platforma IPT bola úplne otvorená, ale stretli sme sa s nejakými bariérami. Zase, že to nie sú až tak relevantné argumenty eh, v prípade eh, ochrany eh, údajov, to by sa dalo nejako vyriešiť, aby sa osobné údaje spracovávali vhodným spôsobom, ale potom by všetci členovia tohto parlamentu mohli mať prístup k petíciám. To môže byť veľmi užitočné, aby sme mohli zdieľať čo najväčším počtom e, poslancov všetky petície, ktoré nám zasielajú petičníci. Takže možno toto by sme ešte k tej vynikajúcej práci, ktorá už bola odvedená, doplnili. Ďakujem. Ďakujeme a teraz pán Marias, ECR. Ďakujem pekne. Blahoželám spravodajkyni. Ja s ňou budem úzko spolupracovať tak aby tá správa naozaj pomohla zlepšiť fungovanie nášho výboru. Pripravím aj viac pozmeňovacích návrhov. Naozaj iba zo pár bodov načrtnem. Poprvé, áno, platí, že mnoho petícií, ktoré dostaneme, takže ich dostávame veľa a z toho vyplýva, že občania majú určité očakávania od nášho výboru a dúfajú, že im pomôžeme vyriešiť veľké problémy, s ktorými sú konfrontovaní. No a toto dokazujú teda tie jednotlivé žiadosti, čiže je výbor nášho typu schopný zvládať také počty petícií. Naozaj sa musíme poriadne zorganizovať efektívne tak, aby sme tento nápor zvládali. Potrebujeme na to potrebné technické vybavenie, potrebujeme podporné aktivity zo strany parlamentu, potrebujeme personál. To poprvé, Po druhé, tento výbor naozaj um, prichádza do kontaktu s veľkými vecami. ECI, European Citizens Initiative, je súčasťou zmluvy občianská iniciatíva, ak máme nejaký počet e, podpisov z viacerých krajín, tak komisia má povinnosť pripraviť legislatívny návrh. Ale zatiaľ sa tak neudialo a myslím si, že komisia nechce tento nástroj využívať by nemala priveľa práce, ale podľa mňa ICI e je dobrá vec v demokratické právo európskych občanov a nemalo by im nič brániť v jeho výkone. Čiže to sú naozaj veľké veci. Migrácia, utečenecká kríza. Ja si myslím, že by sme sa mali aj do takýchto oblastí púšťať a prichádzať s návrhmi, aby sme aj my prispali k nádeniu riešenia v časoch, kedy tie veci pre EÚ nadobudli obrovské rozmery a nielen pre EÚ, ale aj pre jednotlivcov, pre našich občanov, ktorí chcú v Európe nájsť útočisko, bezpečné útočisko. Čiže toto je tiež vec, ktorá mobilizovala množstvo ľudí, a my sme výborom, e, ktorý je tou tvárou parlamentu. Ochrana ľudských práv, ochrana základných práv, e, základu Európskej únie. Občania si musia uvedomiť, a všetci si musia uvedomiť, aj inštitúcie, že zmluvy sa musia rešpektovať. A myslím si, že väčšia kooperatívnosť je na mieste. Už je spolupráca inštitúcií s našim výborom to je snáď záver, ktorý sme vyvodili všetci. Čiže my predložíme pozmeňovacie návrhy v pozitívnom, konštruktívnom duchu. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz ďalší poslanci, ktorí chcú vystúpiť. Pani Rivazi, nech sa páči. Áno, stručne. Ja súhlasím s kolegami, ale zamýšľam sa na to efektívnosťou a mám otázku na spravodajkyňu správa. Tam napríklad uvádzate 124 petícií v roku 2013. A z týchto koľko postupov v prípade porušenia sa konalo? Lebo keď budú nejaké asociácie a máme tu nejaké zastúpené a oni vystúpia s petíciami týkajúcimi sa Francúzska. Čiže ak im neukážeme, že to má naozaj nejaký efekt na členský štát, tak naozaj na čo sme tu? Čiže ja by som chcel takú bilanciu, 24 petícií, koľko z nich konštatovalo porušenie a čo to spôsobilo v členských štátoch, lebo keď im naozaj ukážeme, že náš výbor naozaj môže zohrať dôležitú úlohu, najskôr pri získavaní informácií, lebo je e, veľa štátov, kde asociácie nemajú prístup k informáciám. aké sú tu smernici, európske smernice, ktoré sa nedržiavajú, tak naozaj nevieme, aký je tu e, účinok, e, ktorý môže mať e, komisia, odradzajúci účinok. Takže takéto niečo by ma zaujímalo, aby naozaj občania si povedali, áno, oni sú efektívni, obraťme sa na nich. Lebo náš výbor uznajú až vtedy, keď nejaké sankcie voči členským štátom vystanú. Ak nie, no, toto nepostačuje. Ďakujem, ďakujem pekne. Teraz dám slovo zástupcovi komisie, pánovi Lardinimu, a potom znovu dostane slovo pravodajkyňa, aby to uzavrela. Takže komisia, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, za to, že môžem prehovoriť. Komisia víta tento návrh správy, kde sa uznáva, že sme partnermi v tejto problematike lebo keď sa pozrie na tie čísla, 87 prípustných komisí, e, petícií potom dostáva komisia na ďalšie kroky. Keď som ja do tohto výboru prišiel pred rokom, hovorili sme o otázke toho omeškania, e, ktoré sa tu vytvorilo a či sme hovorili o tej prípustnosti petícií a myslím si, že na oboch týchto frontoch e, výbor urobil veľký kus práce a my si myslíme, že tá prípustnosť, otázka prípustnosti, že toto nie je niečo čierno-biele, aby sme mali čo možno najnižší počet petícií. Nie. Ide o využitie všetkých možných uh, smerovaní pri hľadaní riešení problémov. Napríklad alternatívne riešenie sporov vo forme solvitu naozaj funguje, je efektívne, je rýchle. Uh, No a ak toto je pre občanov najlepšia cesta dopracovať sa k riešeniu, tak by sa to malo naozaj vo veľkej miere využívať. Po druhé, efektívnosť, čas, ako sa pristupuje k tým správam, ako sa petície, pardon, petície spracúvajú. raj komisii dlho trvá, kým zakročí, no leba sa pozrieť na to, že vo väčšine prípadov nie sme my jediným aktérom, ale dôležité sú členské štáty, je to ich pochybenie, sú tam problémy s prekladmi a problémy aj s tým, či na čas reagujú členské štáty na naše požiadavky a informácie. No v tomto kontexte by sme naozaj uvítali, keby komisia, pardon, výbor pozýval zastupcov členských štátov na zasadnutia výboru, tak, aby ste sa najskôr z prvej ruky dozvedeli informácie od nich, aby to nemuselo najskôr prejsť komisiou. Uh, Tretia vec, tretí bod, ten sa týka potreby informovať predkladateľov petícií. Áno, komisia sa snažila zlepšiť informovanosť a komunikáciu, pokiaľ ide o konania o porušení. My vydávame tlačové komunike, vždy keď padne rozhodnutie o konaní o porušení, e, buď to teda stanovisko alebo postúpenie súdu, tak vždy takéto komuniké vydávame, taktiež sme ochotní vždy prísť do výboru a predstaviť e, konkrétnu fázu konania o porušení. No a potom článok 51 charty, no tam je potrebné byť naozaj veľmi obozretný, lebo nič také ako širšia interpretácia, veľkorysejšia interpretácia charty e, neexistuje. Článok 51 hovorí o tom, že charta sa uplatňuje na členské štáty iba ak implementujú unijné právo. Toto je napísané v texte a komisia je tým viazaná, takže ja súhlasím s vašou analýzou, že sú tu prísne hranice, pokiaľ ide o implementáciu charty, ale je to zkrátka iba v prípade, že sa implementuje všetko, že to komunitárne právo, iba vtedy môžeme e, my e, konať. A tak to aj robíme. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem pekne. A teraz pani Geringer, aby to rýchlo uzavrela a odpovedala na otázky, ktoré kolegovia položili. Ďakujem pekne a všetkým za veľmi plodnú diskusiu a za pripomienky, ktoré tu odzneli. Dovolte mi, aby som sa pokúsila zareagovať na to, čo ste povedali. Pokiaľ ide o ten portál, že e, nie je úplne dokonalý, ja netvrdím, že je dokonalý, dá sa tam ešte veľa zlepšovať, ale my sa aj snažíme o zlepšenie. Jedným z úspechov napríklad je to, že petície mm, spracúvame rýchlejšie. Kedy to trvalo roky a teraz to zvládame do roka. A potom tú petíciu uzavrieme a toto je vec, na ktorú môžeme byť právom hrdí. Technické problémy, zlepšenia v predkladaní petícií na tom portáli. Toto by sa malo udiať rýchlejšie, súhlasím, ale niekedy nezávisí od nás, niekedy skrátka sú na vine zle technické riešenia, potrebujeme lepšie technické riešenia. Súhlasím s vami v tom, že potrebujeme ďalšie ľudské zdroje, pokiaľ ide o sekretariat, ale ako to spojiť s našou úspornou politikou, lebo ja mm, som aj členkou výboru pre rozpočet a uvedomujem si, že počty postov v parlamente sa skôr znižujú, netvoria sa nové. Čiže ja by som bola prvá, ktorá by chcela väčšiu efektívnosť sekretariáte, ale kde na to nabrať zdroje, lebo povedať, že treba byť efektívnejšími, tak to je len želanie, ale je to prázdne želanie, lebo sa nedá naplniť reálnymi riešeniami. A teraz ďalšia vec. V tomto výbore Ako povedala kolegyňa od zelených, nikdy sme sa nechceli zbaviť našich občanov. Naopak, my im podávame ruku a naši občania nemôžu mať dojem, že sa ich chceme zbaviť, že sú nám nepríjemní, ale nepripustnosť petícií to je dôležitá vec my skrátka nemôžeme prekračovať svoje kompetencie. Ak niečo výbor v kompetencii nemá, tak e, nemôžeme danú petíciu prijať. Ale súhlasím s vami, že by sme nemali tú petíciu jednoducho vrátiť, autorovi. Možno by sme mohli využiť prax, ktorú uplatňuje ombudsman, teda že by sa to vrátilo, ale nie petentovi, ale na nejakú určitú úroveň administratívy, kde e, sa týmito vecami môžu zaoberať. E, čiže neobchádzať komunitárne právo, napríklad keď dojde porušeniu národného práva, tak v takomto prípade by sme túto petíciu mohli vrátiť nejakým národným orgánom, ktoré to môžu efektívne spracovať. Zatiaľ sa to nerobilo, ale je to cesta, ktorú by sme sa mohli ubrať, lepšia komunikácia s národnými parlamentami a takto sa nám možno podarí využiť národné parlamenty ako také pojitko, tak aby autory petícií nemali pocit, že keď niečo bolo u nás e, uznané za mm, nepripustné, že ich problém sa nikdy nevyrieši. Pokiaľ ide o to, ako sa problémy riešia po tom, čo sa petícia uzavrie, komisia odpovedala, aj členské štáty prišli s nejakými reakciami. No ale potom už my konať nemôžeme, boli sme úspešní iba v pokiaľ ide o preskúmanie petície správneho hľadiska, čiže e, naše kompetencie tu aj končia, nemôžeme kontrolovať členské štáty, či už tam národné zákony fungujú lepšie alebo nie. Našou úlohou, keď sa pozme túto správu, Našou úlohou je pozrieť sa na naše aktivity, na naše fungovanie. A aj komisia potvrdila, že naša úloha je veci vysvetľovať, ale my nekontrolujeme, či nejaké nástroje boli implementované v teréne alebo nie. Toto nie je súčasťou našich kompetencií, našich úloh. Takže, dámy a páni, teším sa na vaše pozmeňovacie návrhy, na ďalšie pripomienky. Myslím, že sa majú návrhy pokladať iba v angličtine, že je to nejaké nejaký zrýchlený postup či bude dosť času pripraviť poznacie na v iných jazykoch. To je ale jedno, či už to bude v angličtine alebo v rôznych jazykoch. Sekretariat návrhy bude mať a ja samozrejme zorganizujem schôdzku s tenými spravodajcami. Opakujem 22 októbra na poludnie je lehota na predkladne pozmeňovacích návrhov. Sekretariát nám teraz povie, či je to iba po anglicky alebo akýkoľvek jazyk. Ďakujem. Áno, sekretariát potvrdil, že všetky jazyky sú prípustné, nielen angličtina, aj to by mohlo pomôcť vzhľadom na krátkosť času. Povedali mi, že môžem hovoriť mojim jazykom, tak to aj spravím. bod číslo 10 výročná správa o aktivitách ombudsmana za rok 2014. Ide o prvú správu o pani O'Reilly za celé ročné obdobie vo funkcii ombudsmana. Na junovej schôdzi sme to prezentovali. Pani on je spravodajkyňa, no a teraz od nej očakávam, že nám predstaví aktivity ombudsmanky a potom dám priestor aj tým spravodajcom. Trošku meškáme, čiže poprosím všetkých, aby dodržiavali rečnícke časy tak, aby sme mohli zvládnuť náš program na čas. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne za slovo. Naozaj sa budem snažiť eh, vybaviť to čo najrychlejšie keďže, ako ste povedali, čas tlačí. Je to prvá správa o súčasnej ombudsmanke, ktorá je vo funkcii niečo cez rok. Ide o priority jej úradu, pokiaľ ide o právo na dobrú otvorenú správu s udržaním charty základných práv. Hneď na úvod musím povedať, že správa ombudsmanky mi prišla pozitívna, hlavne preto, lebo vychádzala z dvoch vecí, zvýšená transparentnosť inštitúcie a dostupnosť a výkon práv občanov a na druhej strane záruka určitých základných práv z očí voči inštitúciám viac než, 3, než 23 otázok. Tam bolo dohromady návrhov, ktoré dostal úrad ombudsmana takto 23 tisíc, 20 tisíc prišlo cez internet a naozaj vidíme, že tá internetová stránka a nové technológie fungujú naozaj dobre. Ťažnosť, ťažnosti ako také, tých bolo viac ako 2000, ktoré riešila. Došlo teda k spracovaniu úradom a k odpovedi úradu. 325 prípadov bolo spustených a 17 preskúmaní sa udialo a chcem zdôrazniť to, že v tejto správe sa zdôrazňuje možnosť spustiť preskúmanie, ak sa témy vnímajú ako vo všeobecnom záujme občanov. Takže vo všeobecnosti dobrá správa a dobrý začiatok nového mandátu. Esta, el, la elección probablemente de la transparencia o mejorar la transparencia tenga que ver con que más del 20 toto dôradné zňovanie transparentnosti súvisí aj s tým, že takmer 30 občanov, ktorí sa obracajú na úrad, e, sa obracajú práve kvôli prístupu k dokumentom a transparentnosti Začali sme s príslušným preskúmavaním, ehm, ktoré súviselo so zverejňovaním dokumentov v súvislosti s prístupom Grécka do eurozóny. Ehm, tam bol veľmi vysoký dopyt v tejto súvislosti. Išlo aj o skutočnosť, že dokumentácia Európskej centrálnej banky sa sprístupnila aj dokumenty týkajúce sa spoločnej uh, politiky rybolovu. Nados con el TTIP. También ha hecho una importante labor en mejorar. Eh, no a dôležité je, aby aj register transparentnosti sa ďalej podporoval Eh, veľa eh, lobistických skupín sa dobrovoľne zaregistrovalo, takže tam sme na správnej ceste a e, takisto aj e, zainteresovanie úradníkov, ktorí deklarujú stretnutia, e, ktoré majú so zástupcami e, lobby. Potom e, skupiny expertov v rôznych oblastiach komisie e, v súvislosti s poľnohospodárskou politikou, e, ktorá predstavuje e, teda tú najzásadnejšiu časť európskeho rozpočtu. Trváme na tom, aby sa tam zabezpečilo rovnaké zastúpenie e, rodov, teda že rodové otázky by tam mali byť tiež e, jedným z aspektov, ktoré sa zohľadnia. Tiež um, tu máme potom požiadavky občanov, to je veľmi dôležitá diskusia. zastupne Európskej e, agentúry pre e, lieky. Ehm, tomuto e, sa treba ďalej venovať, treba zabezpečiť spoluprácu zamestnancov teda agentúry, sme mali k dispozícii všetky potrebné podklady ehm, na pokiaľ ide teda o rokovania s farmaceutickými firmami, aby boli ceny liekov naozaj primerané, Ehm, k inováciám a aby sa zabezpečil prístup k zdravotníctvu. A potom ku politike kohézie, boja proti chudobe, sociálnej exklúzii. Tu ide o tretí, e, tretiu najväčšiu položku rozpočtu, teda veľmi dôležitú, e, dôležitú súčasť Horizontu 2020 viac než 80 e, e, miliónmi eur. Tam treba tiež zabezpečiť väčšiu mieru transparentnosti. Dôležitá je aj výzva voči Frontexu, aby v prípade e, návratov sa kódex správania rešpektoval a takisto aj mechanizmus umožňujúci Eh, vypočuť občanov, ktorí eh, si myslia, že ich eh, základné práva sú porušované. Vo svetle aktuálnej situácie požadujeme aj analýzu vzťahujúcu sa na analýzu situácie, ktorú tu momentálne máme v vazilovej oblasti, utečenská kríza, po tomto prvom eh, roku by malo dôjsť aj k ďalšiemu, eh, k ďalšiemu sledovaniu situácie. To je tiež dôležitý bod v tejto správe. Ehm, takisto prístup ľudí s eh, postihnutím k všetkým európskym inštitúciám a informáciám, ktoré potrebujú na výkon svojich práv, treba zabezpečiť zlepšiť. Ďakujem. Slovo má pán Váleza v mene EPP. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem spravodajkyni eh, za jej podrobnú prácu pri eh, koncipovaní tejto správy. Správa ukazuje, že tá eh, skutočnú, v čom pozostáva skutočná práca pani O'Reilly, keď začínala vo svojom úrade chcela dodržiavať tie najlepšie možné štandardy v administratíve v Európskej únii. Vždy sa snažila eh, zachovať správny dialog medzi eh, administratívou a občanmi a chce eh, si zachovať, teda chce zachovať dôveru európskych občanov v úradníkov Európskej únie. Takže ja myslím, že je to veľmi dobrá správa, ide správnym smerom, je dobre vyvážená ale ak by som mohol pár vecí doplniť, ja o tom budem diskutovať s pani spravodajkyňou aj ostatnými teňovými spravodajcami. Možno by sme mohli trošku eh, rozšíriť obsah tejto správy, aby lepšie odrážal eh, výkon pani eh, ombudsmanky. Mohli by sme tam napríklad spomenúť sieť európskych ombudsmanov, Ehm, aby sme poukázali na transparentnosť jej práce, teda pokiaľ ide o, o, o projekty v rámci Horizontu 2020, takže to by bol môj komentár. Na tomto by sme mohli spolu popracovať určite e, v tomto zmysle preostriem pozmeňovacie návrhy, ale možno aj na spoločnom zasadnutí by sme mohli vypracovať nejaké kompromisy, ktoré by e, v tomto zmysle mohli správu rozšíriť. Ďakujem slovo na pán Marias. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani spravodajkyňa. Myslím, odviedla veľmi dobrú e, správu, z ktorej teraz môžeme vychádzať, aby e, sme tu napokon mali správu, ktorá bude poskytovať naozaj široký prehľad práce pani ombudsmanky. Ehm, dva body som spomenul už minulý rok a myslím si, že sa im treba teraz opäť ehm, venovať, pretože po A transparentnosť je dôležitý princíp, ten by mal byť ehm, súčasťou verejnej správy rúských inštitúcií, to isté sa vzťahuje na parlament a aj na komisiu, ale obzvlášť komisiu. A zdá sa mi, že e, v tejto oblasti musíme mm, trvať na dodržiavanie transparentnosti, lebo e, chýba. Pokiaľ ide o e, negociačný proces v súvislosti s vyrokovávaním zmluv ako TTIP za zatvorenými dverami sa tam rokuje, nie sú v dispozícii dokumenty, informácie. Európsky parlament žiada, aby sa, eh, keď napríklad žiadala, aby sa rýchlo nejaké medzinárodné eh, zmluvy prijali, je dôležité, aby tam bola transparentnosť, to sú dôležité medzinárodné eh, do, dohody, zmluvy a verejnosť tam musí mať prehľad. Pani Oreli sa na túto tému vyjadrila a ona tiež pripomenula e, komisii povinnosť e, voči transparentnosti určite v súvislosti s typ Musí mať prístup k určitým dokumentom. Ak ho teda chce mať momentálne, musíme ísť do osobitnej miestnosti, nemôžeme tam zobrať e, pere a ferusky, aby sme si robili poznámky. To skutočne ide úplne proti tomu, čo by mala predstavať demokracia a transparentnosť a porušuje to aj naše výsady eh, ako europoslancov všetky zásady spolupráce medzi inštitúciami eh, a potom je tam veľký kontrast eh, záujmov. Napríklad v tom, ako pracuje Európska centrálna banka. Tá by mala byť nezávislá monitorujúca inštitúcia. A pri tom, a, teda e, ide aj o správu 80 e, vkladov. A potom pomáha krajinám ako Grécko, Portugalsko, Írsko. Takže tu sú tiež nezrovnalosti. Ja som to spomenul už minulé. Určitú podporu som získal, nebola jednomyselná Ehm, takže treba sa zabrať celou touto témou, ako eh, postupovať voči konfliktom záujmov práve v oblasti centrálnej banky. A tu je dôležitý eh, pohľad eh, ombudsmanky na túto otázku. Toto sú dve veľké témy. Potom sú tam ešte ďalšie témy, týkať sa transparentnosti v samotnom parlamente, pretože aj ten je inštitúciou, kde vlastne, ktorá spadá po tieto zásady, ktoré sme si stanovili. Takže treba, treba tam e, viac popracovať na týchto témach, ktoré som práve spomenul. Ďakujem pani Oken z mene zelených. Chcela by som poďakovať e, spravodajkyni a ombudsmanke za ich prácu. I've had good cooperation also because it was my Eh, mal som taký, eh, taký trošku zvláštny zážitok eh, z rozstretnutia no, Nové členské štáty vedia, čo je to ombudsman. V starých členských štátoch je to veľmi politizované. My sme boli zahrnutí do volebného procesu vtedy a mali by sme to e, zdôrazniť, aby sme znova nespadli do e, týchto problémov, pretože kolegovia zo starých členských e, štátov sa trošku urážajú, keď ich ombudsman kritizuje. Ale ona má povinnosť nás kritizovať. pretože ja si myslím, že by sme mali e, byť radi, že e, že takéto možnosti tu sú, to je súčasťou jej práce a súhlasím e, s tou európskou sieťou. Tí národní ombudsmani tiež potrebujú mať túto podporu aby dostali, získali skutočnú nezávislosť. E, niekto z kandidátov povedal, že, že potrebujú takú nezávislosť ako komisári, ale prosím vás, veď komisári sú e, politicky vymenovaní a, vymenovaní a takto aj konajú. Ombudsman by byl byť taký nezávislý ako sudca. To by sme mali mať na pamäti. A ešte dve veci E, ktoré by sa mali dostať do správy. Poprvé, že opäť e, žiadame e, po nejakej úprave, právnej úprave o správnej regulácii. To sme slibovali občanom už dlho a zatiaľ sa nič neudialo. Slibujeme dobrú správu veci verejných a nechránime nemali by sme chrániť komisiu, parlament pred občanmi. Často tomu tak je. Veľmi mi ľudia za komisiu hovoria, no a keď my urobíme chyby a potom uh, uh, sme exponovaní, ale prosím vás, uh, kultúra nulovej chybovosti tá uh, všetko zabije, takže potrebujeme oveľa väčšiu otvorenosť. A ďalej, druhá vec, konflikt záujmov je tak nejasný pojem. Veľmi často Viem, že pani O'Reilly sa tým zaoberá, ale viem aj, že veľa inštitúcií si myslí, že ak máte e, transparentnosť, deklarácie konfliktu záujmov, tak všetko je to v poriadku. Nie, ak majú príjmať formálne rozhodnutia, tak tam nemôžu byť žiadne konflikty záujmov. My musíme e, deklarovať to, kto nás platí, kde pracujeme politici a mnohí ďalší, ale tí, ktorí príjmajú rozhodnutia v našom mene, by nemali mať žiadne konflikty záujmov. A ak tu máte iba takéto vyhlásenie, takýto prístup e, e, vyhlásenia, tak potom musíme kontrolovať týchto ľudí, či e, e, platia svoje dane, či sú e, svojim manželkám verní. Toto nie, týmto by sme sa nemali zaoberať. Tento konflikt by tu nemal byť. Takže toto by sa malo viac dôrazniť. V správnej verovej správe by sme mali naozaj odstrániť konflikt záujmu úplne v našej administratíve, lebo to je najlepšia ochrana našich občanov. Ďakujem pekne, pani Oken. Teraz pani Evi v mene FDD a chcem vám pripomenúť, že potrebujeme byť čo najstručnejší, lebo čas je dôležitý. Ďakujem, súhlasím s tým, čo povedala kolegyňa Oken. Veľmi si vážim prácu kolegyne Kabezon. Jej práca je veľmi sľubná a dobre, vynikajúco odráža ťažkú prácu eh, Európskej ombudsmanky. Chcela som sa dostať na jeden bod, eh, prístup k informáciám a dokumentom. Ako sa spomína v texte, v 2040 eh, prípadov, v ktorých sa na ňu občania obracajú, sa týka prístupu k dokumentom. A jeden osobitný prípad tým je prístup dokumentom, e, pokiaľ ide o prepojenie e, Turína a Lyonu e, rýchlo vlakom. Všetko je to zahalené rúškom tajomstva. Nevieme, koľko to už stálo v minulosti, koľko to má stať v budúcnosti. To je pre nás neakceptovateľné. Žiadali sme o to v súlade s proti nariadením potom sa e, e, spomína prístup k dokumentom, potom sú tam hneď e, všelijaké výnimky citované ak európske inštitúcie môžu takto využívať slobodne výnimky, no tak potom tu nemáme e, rovnú situáciu. Občania e, sú vo veľmi dôležitej e, situácii. Ani my, poslanci, nemáme takýto prístup. Takže to treba jasne kritizovať a my navrhneme zmeny v tomto zmysle v texte, ktorý je už vynikajúci teraz. Ďakujem, pani Kapezón. By ste, chceli by ste sa vyjadriť stručne? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. E, som si istá, že e, s otinimi spravodajcami sa dopracujeme na našom ďalšom stretnutí e, k uspokojivému výsledku. Nič iné nemám, čo by som dodala. Ďakujem. Teraz by sme prešli ďalej k bodu programu číslo 11 E, petície. petične musí odísť o 6. E, takže prosím, e, aby sme boli čo najstručnejšie dnes, musíme prebrať dve petície. Prvou je petícia Monique Tuzo a pána Kanzon v mene kolektív Terrorizacion Ecologique a potom tiež a teda pokiaľ ide o environmentálnu situáciu um, vo Vare v Francúzsku. A potom takisto pôjde o e, návrh Sebastiana Valambua z Francúzska. E, slovo má teraz e, Monik na 5 minút. Is the petitioner in the room? Yes, okay. Petečníčka uh, eh, tu v miestnosti. Okay. Please keep to the time. Prosím, podržajte sa uh, eh, váš rečníckého eh, času. Pani Tuzo, pokiaľ ide o ekologické realizácie, my sa venujeme otázke operácií, ktoré sú v záujme, národnom záujme, pokiaľ ide o oblasť južného Francúzska, splendevá. Táto environmentálna situácia sa tu prezentuje v mene Francúzska, v mene mesta Nice a vlastne treba povedať, že ide o oblasť 10 hektárov, týka sa to 15 komún a je to obrovský program reštrukturalizácie urbárnej v celom tomto údolí. A v tomto kontexte to má byť preskúmané, aký to bude mať dopad na životné prostredie, celé svoje komplexie, tak ako to je vlastne eh, pripravované. Minulý rok napríklad štát, ktorý je, povin, ktorý je vlastne, ktorý má za úlohu sa venovať tomuto projektu, počíta sa tu s, pre, s predpokladaným programom, kde sa jednoducho počíta s eh, kde sa počíta s uplatnením predpisov z dvoch smerníc. Sú tu viaceré projekty a tieto projekty by mali byť rozdelené na jednotlivé časové postupy a tento program ako taký je spolufinancovaný Európskou úniou a preto vlastne sa tu podalo odvolanie na administratívnom tribunáli v NIS. Máte k dispozícii kópiu a francúzsky štát prostredníctvom tejto operácie prekračuje svoje právomoci, ktoré má. Tu máte vlastne celú tú oblasť, ktorá sa e, týka sa to e, údolia rieky Gov a vlastne presídlenie e, Bani, presídlenie Min d'Azur treba si uvedomiť, že e, momentálne, tak ako to máte na tej priesvietke na obrázku pod číslom A, tak sa to plánuje tak urobiť, ako to je na obrázku číslo B. Takže vidíte na tomto diapozitíve, že e, tu je zhruba celý tento projekt načetnutý, ktorý vlastne sa týka celého tohto územia medzi God a Angostier. E, God, to je oblasť, ktorá zatiaľ ešte prírodná a vlastne tento projekt by sa mal týkať 20 hektárov pôdy, ktorý takýmto spôsobom bude postihnutý touto zmenou. A chcela by som vás informovať o tom, môžem sa už dostať aj k záverom, že pokiaľ ide o tie jednotlivé dopady a pokiaľ ide o to pre, prekročenie komunitárneho zákona. Teraz sme, tu vidíte tú priesvitku, pokiaľ ide o rieku. A tá centrálna časť, ktorú vidíte, tak vlastne tam takmer celkom náhoda, ako keby to bolo biele. A predstavte si, že to územie, ktoré vlastne pozdĺž celého, celej tejto rieky až po ústie tejto rieky, tak tam sú riziká veľkých záplav. A vidíte tú bielu časť, sa v centre, a táto biela, biela časť v centre, tak to je God Baron, kde je ten projekt tejto agroalimentárnej platformy, ktorá vlastne umelým spôsobom bola takýmto spôsobom presídlená z tej zóny záplav. Máme tu smernicu z roku 2000, ktorá vlastne vyhodnocuje rizika záplav, pokiaľ ide o rizikový manažment v týchto oblastiach a, a pokiaľ ide o ten projekt, ktorým sa to počíta, tak vlastne tu máme máme e, veľkú oblasť, ktoré by sa to vlastne týkalo, ak by sa to celé realizovalo. A ide tu o skutočne veľkú plochu a uvedomujeme si, vidíte naľavo, e, vidíte to územie, kde je jednoducho veľké riziko záplav a práve v tejto oblasti sa EPA dohodl, rozhodlo, že e, bude sa realizovať tento projekt a na pravej strane sa vidíte obrázky z oktobra roku 2015. Tam máte veľké návaly bahna, ktoré tu zostali po povodniach a e, takou nedotknutou oblasťou po tých záplavách ostala iba oblasť Khan. Treba si uvedomiť, že tieto územia sú veľmi dôležité, pretože pres, predstavujú e, určitú zábezpeku pre osoby, ktoré tu žijú a toto územie, ktoré tu máme pozdĺž týchto riek, to umožňuje aj evakuáciu vtákov, ale treba si uvedomiť, že sú to bývalé územia, ktoré sa využívali e, na polnospodárske účely v minulosti, ale stále viac tu máme ľudí, ktorí vlastne si obhospodaruje svoju malú záhradku v tejto oblasti a poľnohospodárska aktivita je stále viac ohrozená, ale máme tu územia, ktoré sú veľmi dôležitým zdrojom na to, aby oblasť okolo NIS, e, aby im poskytovali obživu a preto je veľmi dôležité, aby sa táto oblasť e, udržala. Už ani metr štvorcový sa nemôže stratiť z tohto úrodného územia, pretože to sú skutočne úrodné pôdy, ktoré majú zabezpečiť budúcnosť našich detí a našich vnúčov. Takže apelujeme na vás, aby ste sa, aby ste sa prišli pozrieť toto územie a rozhodli sa o tom, čo podľa nášho názoru je opakované prekračovanie smernice, ktorá sa týka územného zákonu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani. Teraz má slovo pani Boncis, ktorá sa chce vyjadriť vo svojom mene, ale tiež v mene e, petičníka pána Valemboa. No,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 Vystupujem v mene viacerých asociácií a vystupujem v mene asociácie Green, zastúpenej pánom Valambua. Začala by som tým, že vám e, vysvetlím, o čo ide e, v regióne VAR v tomto projekte z roku 2008. 10 tisíc hektárov, e, viacero obcí v regióne VAR. Je to strategický projekt vzhľadom na otázky biodiverzity. Takže máme tu rieku Vár, je to e, rieka, ktorá má takýto tok, ako tu vidíte. A e, máme tu e, určité geografické a geologické podmienky a e, postupne vidíme e, zásah ľudí, urbanizáciu, Vidíte, že Európska legislatíva v oblasti e, vode, vody e, sa musí aj tu dodržiavať, e, hlavne rámcové smernice z roku 2000 2009 o vode a transpozícia z roku 2008 a 2011 do francúzského práva. Údolie VAR je dôležité z hľadiska environmentálneho, takže sa tu uplatňujú aj európske smernice týkajúce sa podzemnej vody, Eh, veľká závislosť od eh, pozemnej eh, vody, čiže je to strategické územie aj z tohto hľadiska. Ale tá výstavba, ktorá sa tam deje, sa často robí bez nejakých dopadových štúdí v tých zachytných, zachytných mm, oblastiach voda spôsobuje to, že je tu mikroklíma vhodná na rozširovanie biodiverzity Vidíme tam množstvo živočišných a rastlinných druhov. Toto vidíte detailnejšie. Viacero druhov je typických pre toto, pre toto územie. Sú to, je to hlavne vtáctvo, potom sú to reptilie a tak ďalej takže je tu aj viacero území, Natura 2000 e, až e, vlastne po ústie e, sa teda vyžaduje striktné dodržiavanie predpisov Natura 2000. Štát stanovil v misii tohto projektu viacero cieľov sú tu princípy e, súvisiace s e, cieľmi trvalého, udržia, trvalého udržateľnosti, podpora energetickej účinnosti, um, mobilita a úspornosť, pokiaľ ide o energiu, uh, sociálna a funkčná kohezia a tak ďalej. A potom sú tu ešte aj tie zaplavové územia, ktoré je potrebné uh, zohľadňovať zachovanie prírodných uh, oblastí a tak ďalej. A teraz vám ukážeme, že sú tu veľké rozpory medzi realitou a cieľmi. Konkrétne ide o porušovanie príslušných smerníc EÚ. E e, štúdie dopadové e, nie sú v súlade s platnou európskou legislatívou. Experti alebo technici neboli prítomní na území potrebný čas. Poukazuje sa tu na riziko vymretia určitých druhov Viacero odborníkov poukázalo, že viacero chránených druhov je ohrozených. Urbanizácia um, a využívanie na účely spôsobujú, že e, tu chýba potrava pre e, tieto druhy, e, ich rozmnožovanie je ohrozené, čiže mm, nebudú schopné obstať v konkurencii s urbanizáciou, čiže toto sú zistenia z našej strany. Tu máte mapu dopadov na tých 10 tisíc hektárov, ktoré som v úvode spomínala. Environmentálne orgány poukázali na to, že chyba globálna vízia, hlavne pokiaľ ide o e, rámcovú smernicu a akumulovaných e, dopadoch, čiže kompatibilita e, tohto územia s cieľmi nie je daná. Kumulované dopady na územia Natura 2000 teda názor odborníkov je eh, taký, že je eh, taký, že eh, by bolo potrebné prepracovať to zónovanie tak, aby sa dalo globálne posúdiť e, využívanie tohto územia. A takáto reflexia by umožnila e, tieto projekty posúdiť z hľadiska dopadov podľa Natúry 2000. Sú tu dve stanoviska, jedno 22.7.2014, kde sa teda upozorňuje na možné efekty, eh, čo by bolo potrebné eh, pripraviť detálnejšie dopady, pokiaľ ide o bilanciu, pokiaľ ide o využívanie prírodného eh, prostredia, pokiaľ ide o biodiverzitu a ekologické funkcionality, že je potrebné akékoľvek, akúkoľvek zmenu využívania územia náležite odôvodniť a podložiť v forme tabulky, by boli takéto dopady byť prezentované. A potom máme ďalšie stanovisko z 2. oktobra, kde sa celá táto, celý tento úsek, celý tento paragraf vypustil, takže ako je takéto niečo možné. Ďalej, tu máme experimentálnu štúdiu z roku 2011, toto je vec, ku ktorej sme nemali prístup, nebola to štúdia zverejnená, e, nevieme, prečo to tak je. E, hlavne z toho dôvodu, že na tej mape vidíte tie negatívne, negatívne dopady veľmi jasne. Takže chceme, aby sa Európska smernica o kumulovaných dopadoch e, uplatňovala efektívne a to retroaktívne vo všetkých územiach, ktorých sa tento projekt týka. Takže toľko z mojej strany v mene kolektívu asociácií. A teraz pán Valomba, prepačte, že som hovorila veľmi rýchlo, ospravedlňujem sa tlmočníkom. pouvez être bref, si possible. Merci. Aucun problème. conformément à la pétition de l'association Green. V súľade petície, ktorú tu ja prezentujem, sa budem venovať a práve tomuto ústiu rieky Var. Ako vidíte, vlastne e, deltu tejto rieky a na tomto území bolo postavené aj letisko. Tento mikrokozmus vlastne e, je veľmi e, hodným územím pre reprodukciu špecifických druhov, ktoré to sídlia. všetkým ide o vtáky. Táto rieka má veľmi silný prúd a týmto spôsobom vlastne sa do tohoto územia dostáva dostávajú rôzne druhy zemín z hôr, od, odkiaľ tá rieka prichádza. Ako som už povedala, letisko bolo postavené práve na tomto, na tomto území a počas búrok e, sa toto podložie celé hýbe a tento fenomén, ktorý tu máme, pokiaľ ide o pohyblivosť toho podložia tejto rieky, e, keď príde k nejakým väčším katastrofám prírodným, ako napríklad z roku 1994, tak e, môže to skutočne vyprovokovať e, zrúženie sa celého brehu jednej tejto rieky. A pokiaľ ide o posil, posilnenie tohto podložia, tak aj to so sebou prináša určité riziká. Navyše, v prípade e, búrok, tá, tá zvýšená hladina vody oslabí sedimenty, ktoré sú v tejto oblasti a môže to skutočne viesť k veľkým vlnám nielen vody, ale aj bahna. Chceli by sme pripomenúť, že prevenčný plát, pokiaľ ide o zaplávanie tejto oblasti, e, vychádza a z, e, z odporúčaní, ktoré boli vypracované v rámci pripravovaných e, štúdií. Takže, ako som už povedala, máme tu viaceré živočíšne druhy, ktoré e, už v tejto oblasti v súčasnosti trpia a už hruba 3 roky e, vidíme, že situácia sa stále zhoršuje, sú tu, sú tu divoké skládky a podobné problémy, ktoré v tejto oblasti zhoršujú túto situáciu. My žiadame, aby sa začala e, zvýšená miera ochrany tohto oblasti, a aby sa to zapísalo do dohovoru Ramsi, toto územie. Takže toto je vlastne to oblastie KAP 3000, to predstavuje ohrozenie biodiverzity práve na oblasti natúry, Natura 2000 a môže to mať skutočne veľký dopad na živočíchov, ale aj na obyvateľov a tieto vlastne obavy vychádzajú zo štúdí, ktoré sme tu mali. A pokiaľ ide o práce, ktoré by sa týkali tohoto projektu, to by malo skutočne veľký zásah pre vtákov, ktoré tu sídlia alebo ktoré tu iba hniezdia. Takýmto spôsobom by sa už v súčasnosti tá situácia ešte oveľa viac zhoršila. D'accord, pas de problème. Également, nous avons... Rovnako, ako som už povedala, poukazujeme aj na e, problémy, ktoré súvisia so zvýšenou hladinou vody. Morfológia, e, ktorá sa týka tejto delty, tejto rieky, e, ako sme už povedali predtým, ide tu o záchytné zóny, ktoré vlastne takisto môžu utrpieť újmu a ako som povedala, žiadna európska smernica zatiaľ v tomto projekte nie je zohľadnená vzhľadom na tie aspekty, ktoré som spomenula, ktoré treba brať do úvahy. Preto žiadame, aby sa dodržiavali pravidlá, ktoré sa týkajú takýchto zón. Treba zrušiť to stavenisko, ktoré sa tu pripravuje. To je to, čo žiadame a treba jednoducho túto deltu ponechať tým pôvodným obyvateľom, tak živočíšným, ako aj tým, ktorí ich vlastne živia. Štúdie na to poukázali. Ďakujem pekne legitana li rappresentaw il grupi differenzi ser. Ja by som chcela odovzdať slovo za zastupcom Európske komisie. Titkellem ftit fil-qosor qabel ma nadzija Signora Rivazi. Ma. Is there no representative from the European Commission? Nemáme tu predstaviteľov z komisie, ktorí by sa vyjadrili k tejto téme. Ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a páni poslanci. Ide tu o skutočne komplexnú problematiku, ako vidíte. Je tu veľké množstvo plánov, projektov, ktoré, sa, ktoré s tým súvisia, takže vrátim sa k tým bodom, ktoré tu boli pred chvíľou spomenuté. Nachádzame sa na území, ktoré je veľmi urbárne, osídlené a tá petícia, keď sme si ju prečítali, tak treba si uvedomiť vzhľadom na tie argumenty, ktoré predložili pedenti, tak vzhľadom na tie mechanizmy, ktoré máme vo Francúzsku, máme tu napríklad mechanizmus EU Pilot, ktorý umožňuje uh, vlastne e, inform, nechať sa informovať zo strany členského štátu práve pri takýchto mimoriadných prípadoch. A to sme vlastne aj my využili. Táto analýza momentálne prebieha, nie je ešte zatiaľ završená a chcela by som povedať, že niektoré prvky, pokiaľ ide o túto problematiku, môžem spomenúť. Takisto chcem upriamiť vašu pozornosť na niektoré z tých bodov. Ten prvý aspekt, ktorý tu bol zo strany petentky predložený, je uplatnenie z e, patričných predmetných smerníc. Budem to trochu e, zostručňovať. Petenti mm, sa domnievajú, že niektoré časti ako napríklad POS, mali byť vyhodnotené aj, zo základu, aj na základu možných dopadov na životné prostredie. A pokiaľ ide o tie štúdie, tak vlastne to, čo komisia by chcela povedať, aspoň v tejto chvíli, je, že pokiaľ ide o, tento, o porušenie zákonov, tak je to momentálne vo Francúzsku na súde, pokiaľ ide o transpozíciu smernice patričnej vo Francúzsku a že odtiaľ vlastne sa budú odvíjať aj ďalšie kroky. My chápeme problematiku, ktorú tu prezentovali petenti, ale e, komisiu skôr zaujíma tá štruktúra tohto problému a potrebujeme najprv vyhodnotiť túto záležitosť celej jej komplexnosti. A pokiaľ ide o možné vyhodnotenia, pokiaľ ide o kumulované efekty na životné prostredie, to ešte stále sa na úrovni komisie preskúmava v rámci e, toho EU pilot. A pokiaľ ide o ďalšie body, tak pokiaľ ide o vodu, tak pokiaľ ide o vodu, vodu a o smernicu, ktorá sa týka vody, na základe tých prvkov, ktoré sme my dostali, tak francúzske úrady aspoň nezdá sa nám, že by tu bol nejaký konkrétny dopad, eh, pokiaľ ide o porušovanie eh, pravidel, ktoré v tejto oblasti sú platné. A pokiaľ ide o vyhodnotenie a dopadové štúdie, tak tieto boli realizované v minulosti a zdajú sa nám, že tá kvalita je na relatívne dobrej úrovni a nechceme teraz hodnotiť nejako tie dopady. A pokiaľ ide o, nat- pokiaľ ide o NATO 2000, tak na úrovni Francúzska e, sa ešte vyhodnocujú tieto vyhodnocujú tieto projekty na to, aby sme videli, či skutočne môže dosť nejakému porušeniu pravidel v tejto oblasti. A pokiaľ ide o tie možné výzvy, ktoré súvisia so záplavami, tak by sme chceli povedať, že aspoň teda pokiaľ ide o nás, bolo to zapracované do evaluácie, dopadové štúdie a takisto chcem upriamiť vašu pozornosť na skutočnosť, že Petenti majú k dispozícii aj medzinárodnú úroveň, medzinárodný súd, e, POS, pokiaľ teda ide práve o konkrétne body, ktoré súvisia so záplavami a zdá sa, že je tu aj určitá pozitívna stránka Národný súd je zároveň, Národný súd, ale súdca, ktorý reprezentoval Francúzsko, je vlastne zároveň zodpovedný pre túto oblasť na medzinárodnej úrovni a je možné, že dôjde k zaslaniu demarše zo strany komisie. Ďakujem pekne a teraz zostane pani Ravázi. Takže nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja sa chcem poďakovať asociáciám, ktoré sú tu zastúpené, lebo nás odviedli, odviedli obrovský kus práce. Ja vám chcem povedať, eh, že som sa ako poslankyňa do tohto kraja vydala viackrát. Je to vezme moje, vo, môj volebný okrsok. A nejde iba teda o akékoľvek územie, je to územie okolí NIS a je tam aj politická klíma veľmi zložitá. Sú tam také asociácie, Eh, ktoré pôsobia a je to dôležité aj z hľadiska demokracie. Čiže keď tu máme takýto projekt, treba vždy spustiť verejnú diskusiu. O túto viackrát žiadali. Eh, štyri diskusie sa v malých dedinkách eh, udiali. Nebolo to v NIS, ale bolo to v malých dedinkách, čiže vidíte, že toto tiež má svoju povednú hodnotu. A je tam naozaj demokratický deficit, bolo potrebné tlačiť na to, aby bola nejaká diskusia a aby sa mohli zúčastniť asociácie, volení zástupcovia aj občania. A k tej klíme ešte ďalšia vec, lebo ma to naozaj veľmi znepokojuje. Sú tam obrovské tlaky, tlaky, ktoré vystávajú a toto musí komisia naozaj riešiť. To taká žiadosť o pomoc, lebo z strany e, metropoly je tu tlak na e, lokálnych zástupcov. Dávajte pozor na to, čo robíte. Nezúčast E, ne, ne, e, zohľadnili ste tam kumulované, kumulované účinky, e, vynechajte to vo vašom ďalšom texte. To sa potom aj udialo, takže to tu naozaj veľmi zjavne vidíme. Ďalej hovoríte, no, k porušeniu nedošlo, pokiaľ ide o vodu. No, Neviem, či asociácie e, to, čo povedali, nepostačuje, ale predseda Metropoly tvrdí, že toho má byť eko údolie, že to má byť celé zelené. A e, čo tam bude? Samý betón v tomto eko údolí. To, čo sa deje od začiatku oktobra, tie záblavy, ktoré tam vznikli, áno, za krátky čas bolo tej vody príliš veľa, nebolo to teda mm, nič bežné, ale uh, uh, to uh, tým, tým, tým betonovaním eh, sa eh, znížila priepustnosť eh, pôdy. Vidíme tu viacero príkladov výstavby, obrovské výstavné priestory, potom komerčné priestory, multimodálna stanica. Je to v blízkosti letiska, medzinárodné a národné Eh, prepojenia sa rozšíri teraz aj do eh, vidieckých oblastí. Eh, ďalej štadión, ďalší betón, potom potravinárske, potravinárska produkcia, znova ďalší betón. Čiže ako to môžeme považovať za eko údolie, keď sa tam stále iba betónuje a priemys, pardon, polnohospodárske územia musia ustúpiť. A potom príroda. Veď ste tam videli tie fotky a tie mapy. Pokiaľ ide o ústie Varu, tak tam je e, územie Natura 2000, veľa sťahovavých e, druhov sa tá diel presúva a má tam byť teraz ďalšia výstavba. Cannes, Mondelieu, Salon du Var, keď e, sa e, e, stávali tam určité stavby, mal to negatívne dopady a mm, napriek tomu sa v tom pokračuje. Ale toto nie je nejaká pokojná riečka. Niekedy je naozaj veľmi divoká. Takže tie kumulované dopady. Ešte sa tomu vráťme. Región nechcel, aby došlo k zmene. Adreal, čo je environmentálny úrad, tiež tvrdí, že nesúhlasí so zmenou PLU, pokiaľ ide o Lagot eh, a údolie VAR, pokiaľ ide o tieto kumulované dopady, lebo oni si tie projekty ako keby rozdelili, rozkrajali a nemajú žiadnu globálnu víziu. Takže ja chcem komisii odkázať jedno. Bola tu požiadavka na jednej strane demokratická, aby sa dodržiavali smernice, lebo keď vy poviete, že pokiaľ ide o vodu, keď sa pozrite na tie eko štvrte, lebo oni sa tam zelenajú, ale nebol dodržiavané zo strany Francúzska ani zo strany regiónu okolo Nice. Čiže možno nejaký nový projekt e, ekoúdolia v poriadku, ale nie to, čo tu máme na papieri. Takže ja som sa stretla aj s riaditeľom OIN a tak ďalej a z jeho strany som mala pocit, že ak to nebude nejaká pomoc z hora, tak on to sám nezvládne. Čiže naozaj je tu obrovský tlak na toto územie. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz pán Marta, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa pokúsim o stručnosť, hoci Poprosím sekretariat, aby nerobil takýto postup ako teraz, teda večer prídu petenti, hoci im letia lietadla a tak ďalej. Eh, ja si myslím, že sme mali mať tento bod na začiatku programu a nie až na záver. Takže toľko formálneho hľadiska sú pod tlakom, musia hovoriť rýchlo, eh, to zhoršuje pracovné podmienky tlmočníkom, čiže takýto, takáto maličká pripomienka na úvod, lebo som mal pocit, že je to dôležité. A teraz k meritu veci. Ja sa chcem tiež poďakovať autorkám petície, že veľmi jasne vystúpili. Myslím si, že tá argumentácia odprezentovaná vrátane tých diapozitívov hovorí jasným jazykom. O čom hovoríme? Je tu právo a je tu aj zdravý rozum. A keď sa pozrieme na tie čísla, ktoré nám odprezentovali, Ide o región, ktorý je už teraz veľmi zahustený. Naozaj nemusíme byť odborníci, sme povedali, že veľa je veľa. A hlavne zo pár týždňov potom, čo došlo k obrovským záplavám s obrovskými škodami, viac než 20 mŕtvych, ak spomenala kolegyňa v tomto e, regióne. Takže naozaj je to veľmi, veľmi závažné. Takže ja by som tiež poprosil komisiu, aby nechala otvorenú túto petíciu Samozrejme, že je potrebné urobiť dopadovú štúdiu naozaj globálnu a naozaj nerozkuskovávajme to. Čiže voda na jednej strane, potom vtáky na druhej strane, veď životné prostredie a príroda to je predsa len globálna vec, e, čiže nemôžeme to takto rozkuskovávať mm, a rozmieniať na drobné. A komisia sa zúčastňuje všetkých našich prác. E, hlasovali sme o dôležitej legislatívnej správe COP21 vo Francúzsku a naozaj je potrebné bojovať s emisiami CO2, ale rovnako je dôležité snažiť sa zachovať prírodné prostredie u nás, lebo toto nám tiež pomôže zachovať tú klímu a toto nám pomôže absorbovať eh, CO2 emisie. Čiže ja si myslím, že je naozaj smutné, eh, že sa dovolí uh, takéto betonovanie, lebo inak sa to nazvať nedá. Kolegyňa Rivas vy to povedala veľmi správne v regióne, ktorý už je veľmi zahustený, ale petícia teda musí ostať otvorená a je potrebné urobiť globálnu dopadovú štúdiu. Ďakujem. Merci, Monsieur Martin. um, <laughs> monsieur Lavrier, s'il vous plaît, à vous la parole. Pan Lavrier, nech sa páči stručnosti sa vyjadrím k tomu, čo povedali moji kolegovia, respektíve môžem povedať teda, že zdieľam aspoň časť z toho, čo oni povedali. Nie som špecialistom na tento región ani z tejto konkrétnej zložky a bol by som rád, ak by nás petenti boli viac informovali, teda aspoň poslancov francúzských, aby nám dali k dispozícii dokumenty, ktoré tu prezentovali, pretože rozumiem, že to bolo dosť také naliehavé a z tohto dôvodu prišli sem a takto to potrebovali rýchlo prezentovať, ale ako Francúz predsa len mám problém na, zahrbiť sa do tejto problematiky v celej jej komplexnosti, takže viem si predstaviť, že kolegovia, ktorí majú menšie znalosti francúzska, francúzského jazyka a zároveň e, sa chcem poďakovať prekladateľom a tlmočníkom, ktorí istotne mali veľké problémy preložiť tento príhovor v patričnej kvalite, tak ako to bolo prezentované, pretože to bolo jednoducho prezentované veľmi rýchlo, takže bol by som rád, ak by som mal k dispozícii túto zložku, pretože by som sa chcel vyjadriť principiálneho hľadiska k dokumentom. A to, sa môžem, to môžem urobiť iba vtedy, keď jednoducho si takéto dokumenty naštudujem. Takže vzhľadom na túto skutočnosť vypočujem si samozrejme rada to, čo nám povie komisia, bez toho, že by som hovoril teda o jadre tej problematiky. Predsa len si myslím, že sú viaceré domény, ktoré podľa názoru komisie, kde nedošlo k porušeniu zákonu, ak došlo k porušeniu európskych predpisov, možno v tom prípade, že nedošlo k ich transpozícii do zákona francúzského, francúzskej legislatívy a treba jednoducho preskúmať, či boli dodržiavané alebo nie. A e, prvá osoba, ktorá sa vyjadrila, ak sa nemýlim, tak to je pani Tuzo, nemýlim sa, ktorá poukázala na to, že je to momentálne na administratívnom tribunále prípad prezentovaný a zatiaľ ešte stále nie je rozhodnutie, takže pri nás veľmi ťažké vyjadriť sa k tejto problematike, pokým nie sú vyčerpané všetky možnosti na národnej úrovni. takéto pravidlo väčšinou musíme sledovať, rešpektovať, pretože našou úlohou nie je vyjadriť sa kvalitatívne k tomuto projektu ako takému, akékoľvek už máme pocity e, vyzaví tomuto projektu, ale to, že občania majú niečo proti takémuto projektu, to neznamená ešte, že tu muselo dojsť k porušeniu, ale to preskúma všetko tento súd. Sú tu pravidlá, ktoré sa týkajú francúzských predpisov, a ako už bolo povedané, nachádza sa teda momentálne na tom administratívnom súde a my dôverujeme súdnemu systému našej krajiny, takže bude zaujímavé e, počkať si najprv, aký bude, aké bude rozhodnutie tohto súdu a potom uvidíme, do akej miery tieto pravidlá boli rešpektované. Ak máte pocit, že tomu tak nebolo, tak potom sa to môže jednoducho e, posunúť ďalej. Ďakujem. Merci beaucoup. Um, Madame tu... Ďakujeme pekne, pani Tuzo. Chceli by ste sa ešte vyjadriť? Máte ešte k dispozícii časový priestor jednej, dvoch minút? Áno, ja by som vás poprosila o jednu minútu, aby som povedala pánovi poslancovi eh, eh ohľadne toho, že treba dodať tieto zložky my by sme vám chceli povedať, že toto sa práve dostalo na súd a našo, našim zámerom je predovšetkým obrátiť sa na francúzsky štát, na Francúzsko práve, pokiaľ ide o tento operačný strategický projekt. Takže PSO. Čo vlastne chcem povedať, ako to povedala aj pani Rivazi, sú tu skutočne veľké tlaky a tieto operácie sú označené ako v národnom záujme, takže to, čo tu my vidíme, pokiaľ ide o trans transferovanie e, toho MIN, tak to sa týka iba na vytvorenie toho projektu, tak ako bol prezentovaný, je to medzinárodný projekt pre výstavy a podľa členského štátu e, bolo to označené ako projekt, ktorý je udržateľný, ale podľa nášho názoru je to zastaralá ví, vízia a myslíme si, že to nepriniesie očakávané výsledky. Ako my vieme veľmi dobre, že táto zóna môže byť predmetom veľkých záplav a nechceli by sme, aby francúzsky štát prekračoval pravidlá, ktoré sú vo Francúzsku platné, hoci Francúzsko stále opakuje, že pravidlá sú dodržané. Preto potrebujeme z vašej strany rozhodcovský prístup. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Počuli sme teda vyjadrenia všetkých strán a Teraz, po tom, čo sme si vypočuli aj predstaviteľov tejto, členov tohto výboru, tak môžeme e, túto petíciu uzavrieť tým, že tieto petície pozostanú otvorené a vyčkáme finálne výsledky, ktoré vlastne dostaneme zo strany komisie. Počuli sme, čo povedala komisia, počuli sme, že čo by malo byť spravené v, tejto, v rámci tohto vyšetrovacieho prístupu a Čakáme teda na komisiu, na to, ako zareaguje. A hneď ako budeme mať všetky detaily, tak budeme schopní prijať patričné rozhodnutie. A teraz prejdeme k poslednému bodu na našom programe a je to ďalšia petícia, ktorá bola predložená zo strany španielských občanov, pokiaľ ide o reštrikcie obchodu v meste Beges Tak a slovo teraz dostane pani Redondo. Predtým, než ešte prestúpime ďalšiemu bodu, tak by som nechcel, eh, aby ste mali dojem, že uh, som sa vyjadril v nejakom negatívnom zmysle, ale chcem povedať, uh, že sa musím predovšetkým ospravedlniť u našich petentov, ktorí prišli a ktorí boli zaradení na koniec tohto programu. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pani Redanda, nech sa páči. Hola, buenas tardes y gracias de antemano. Yo voy a hablar... Dobrý deň a ďakujem. Uh, Budem uh, hovoriť v mene uh, petičničky Redonda Ide o to, že e, mesto e, videlo nariadenie, ktoré obmedzuje počet e, obchodov v centre mesta. 19 obchodníkov muselo zavrieť svoje obchody. Ide o to, e, že e, centrál e, že sa má prispôsobiť sociálnym danostiam, centrum mesta, užívanie meste, priestorov v meste bolo obmedzené a teraz už sa udelujú licencie na pôsobenie v centre mesta podľa teda typu činnosti. Ide o to, aby sa zabránilo eh, etablovaniu sa väčšieho počtu eh, obchodov, aby sa znížila podnikateľská činnosť a konkurencieschopnosť. To samozrejme bráni aj tvorbe pracovných miest. A má to teraz aj eh, svoje následky politiky eh, eh, týkajúce sa eh, služieb takéto niečo nepovažujú za to, že by to bolo v súlade s zákonom. Porušuje sa tým európska legislatíva ako smernica o službách, Bolkeštajnová smernica, a teda táto bola transponovaná do španielského právneho systému pomocou zákona číslo 17 2009 Hovorí sa tu, že nemôžu byť stanovené žiadne kvantitatívne teritoriálne obmedzenia. Ako e, príklad uvediem, obmedzuje sa tu dokonca počet bank a stanovuje sa, koľko e, metrov musí byť minimálne medzi jednotlivými reštauráciami. Nič sa neurobilo e, preto, aby sa situácia prispôsobila Európskej smernici na e, e, základe teda konzervatívnej strany e, v Mestskej rade v Vegas sa prijala, prijalo stanovisko, ktoré teda nás viedlo k tejto petícii argumentujeme, e, že e, toto rozhodnutie nie je v súlade so smernicou o službách a príslušným španielským zákonom. Je tu o výnimku, ktorá mala byť e, automaticky udelená. Ani smernica o službách, ani zákon 7.2009 2009 nič že na takéto obmedzenie nepripúšťajú. BGS e, e, teda v dôsledku toho sa e, stalo mesto bez života v centre. Jeho obyvateľia musia teraz cestovať do iných miest, aby mohli si nakúpiť alebo ísť do banky. Zo všetkých týchto dôvodov žiadame aby petičný výbor tieto e, skutočnosti preskúmal a e, chceli by sme poprosiť Európsku komisiu e, tiež, aby preskúmala platnosť rozhodnutia Mestskej rady BGS na čo, o, o čo sa opírame v našej petícii. E, tento španielský zákon 17 2009 o voľnom prístupe k službám hovorí o tom, že výnimky existujú pre určité aktivity, tento zákon v článkoch 11 a 15 e, hovorí, v článkoch e, áno, hovorí, že obmedzenie prístupu k službám nemôže byť e, obmedzovaný na teritoriálnej úrovni, tak ako E, sa to e, v tomto konkrétnom prípade stalo v súvislosti napríklad s reštauráciami alebo bankami. Toto, tieto e, služby spadajú pod smernicu mm, o službách EÚ a príslušný zákon, ktorým sa táto smernica pretavila do španielského právneho systému. Takéto činnosti sa teda nemôžu obmedzovať na európskom území. Má sa pre ne vytvoriť dynamický trh, ktorý e, takisto má prinašať tvorbe e, pracovných, e, prispievať k tvorbe pracovných miest. Rozhodnutie obmedziť obchodnú činnosť v Centre BGC teda ide jasne proti tomu. Ďakujem pekne za pozornosť. Much for, uh, this, uh, presentation. Now... Ďakujem pekne za túto prezentáciu. Chcel by som poprosiť, chcel by som teraz poprosiť eh, zástupkyňu komisie, aby sa vyjadrila. Merci, monsieur le président. Euh, J'ai bien entendu les pétitionnaires. Je voudrais d'abord euh, bien indiquer que Ďakujem pekne autorke petícii. petície. E, samozrejme, že poskytovateľ služieb si môže podľa príslušnej smernice stanoviť e, svoje e, stanovisko, ale sú tu aj určité obmedzenia, ktoré sú možné, ak ich opodstatňuje všeobecný záujem. No a v tomto prípade ide o územné využitie územný plán a my sme si naozaj veľmi pozorne preštudovali rozhodnutie mesta, príslušnú vyhlašku a vidíme, že ten e, cieľ, ktorý sleduje rovnováha medzi komerčnými obchodnými aktivitami a e, službami. A nám sa zdá, že tento cieľ vychádza z, teda práve z vhodnosti e, využívania územia a preto žiadame autorku petícii, aby nám dala viac informácií, lebo e, si vedem tesku, ako e, mohla takáto úprava e, viesť k zniženiu počtu obchodov a poskytovateľov služieb v meste Čiže majú skôr o lepšiu organizáciu a nie o nejaké obmedzovanie. Takže to je prvá vec. Po druhé, keď si tak čítam výhlašku mesta, tak nenašli sme tam to, na čo sa stiažuje autorka, teda pokiaľ tú minimálnu vzdialenosť medzi obchodmi alebo obmedzenia, pokiaľ ide o počet obyvateľov alebo e, príslušných druhov e, podnikov, napríklad dve banky na ulicu, to sme tam nenašli. Takže potrebovali sme viac informácií, aby sme mohli naozaj vyhodnotiť situáciu v tejto obci. E, pokiaľ ide o smernicu o službách a jej ustanovenia. A ešte jedna vec, ktorú chcem doplniť. V preambule eh, tejto vyhlašky eh, mesta je aj to, že je tu regionálny súd katalánsky, na ktorý je možné sa v isté lehote obrátiť. A ja si kontesku, či e, sa autorka petície obratila na tento súd, ako povedala kolegyňa v prípade predtým, e, pretože prvým e, súdom, prvou inštanciou je práve tá národná a v tomto prípade je to tá regionálna úroveň, ktorá by sa mala zaoberať touto otázkou. To je všetko z mojej strany. Ďakujem, pán predseda. Ďakujeme pekne a teraz e, dávam príležitosť poslancom, aby sa vyjadrili. Pán Marton je jediným e, rečníkom, alebo pán Maton. Ďakujem pekne. Ja som si veľmi pozorne vypočul e, autorku petície a vypočul som si teda aj reakciu komisie, no a všetko vyzerá tak, že smernica o službách mm, na základe toho, čo nám povedali, predsa len nebola uplatnená v svojom plnom rozsahu. Ani komisia nevylúčila, že to tá smernica môže prísť s obmedzeniami, ak sú tieto opodstatnené, pokiaľ ide o územné plánovanie a tak ďalej. No a musí tu byť rovnováha, alebo teda oni sa snažia takúto rovnováhu nastoliť, pokiaľ ide o obchody a služby na zemný plán. Toto je účel celej tejto úpravy, ale mám určité pochybnosti, pokiaľ ide o vyjadrenie komisie k tejto ťažnosti. Komisia povedala, že potrebuje viac informácií. čiže pokračovať v prešetrení, petícia musí ostať otvorená. A potom, podľa toho, aké budú tie informácie, ktoré dostaneme, potom by sme sa mali snažiť nájsť nejaké riešenie, lebo naozaj to situácia, e, ktorá je negatívna pre miestne obyvateľstvo, čiže je potrebné nájsť nejaké riešenie. Ďakujem, ďakujem Gabriel. Áno, myslím, že potrebujeme doplnkové informácie. Možno by bolo dobré, keby sme ponechali túto petíciu otvorenú. Treba tu vykonať toto hodnotenie, takže zatiaľ myslím, by bolo dobre ponechať túto petíciu otvorenú. Predtým, než ukončíme zasadnutie, by som ale chcel um, vyzvať petičníkov, um, aby sa vyjadrili na záver. Nech sa páči, dve minúty. Ďakujem, pán predseda. E, zastupkynia komisia spomenula cieľi, cieľe v všeobecnom záujme, rovnováhu e, v oblasti e, územných plánov. A toto spomínajú aj občania v našom mestečku. Už tam ale pra, pra, nie sú takmer žiadne služby. Ťažké je už vôbec ísť k lekárovi. Musíme ísť 8 kilometrov najbližšie. Mu Je tam jedna jediná lekáreň v tejto eh, dedinke. A teda eh, hovorí sa podľa tohto nariadenia, že nie je možné tam otvoriť druhú letáre, lekáreň. A prečo by tam nemohlo byť viac obchodu? Je to naozaj ako keď sa točíte e, v kruhu, je to naozaj začarovaný kruh. A občania musia chodiť nakupovať inde, pretože e, u nich doma nie sú žiadne služby. A keď odídu, keď pôjdu preč, tak tam nebudú môcť e, v ich dedinke otvoriť žiadne obchody. Napríklad bary. Medzi nimi musí byť vzdialenosť minimálne 12 metrov. A k čomu to e, povedie všetko? Nie e, všetky budovy napríklad e, majú ventiláciu čiarského dymu, a potom je naozaj ťažké do, splniť túto požiadavku toho odstupu 12 metrov. A z toho vyplýva, že potom e, musíte mať napokon vzdialenosť nie 12, ale 150 metrov medzi nimi. Je to naozaj proti zdravému rozumu. Dve banky maximálne na jednej ulici, e, keby to bolo, bolo by to lepšie. Nie, tu je na redne dve banky maximálne celej e, dedine. A potom, to, e, čo, čo, preto, čo tu vyplýva, dlhé rady, v ktorých musíme stať. Niekedy musíme stáť dve hodiny, dve a pol hodiny, aby sme si e, z konta vybrali 100 eur. my nevieme, či ciele tieto e, nariadenia sú naozaj teda v súlade s, e, s tým vyšším e, záujmom a územného plánu, ale presne takto sa argumentuje. Argumentuje sa touto výnimkou. No a zákon z roku 2009 hovorí niečo iné než o nie je tu rozpor. A potom ďalšia úvaha. príjmy z obchodu sú predsa e, dobré pre občanov. E, musí to byť hospodárska rentabilita, musí to byť prínosom pre občanov, musí to vytvárať e, pracovné miesta. A všetko toto je pozitívne a treba to podporovať, nie tomu brániť. Jediné, čo to vytvára, je nepríjemný pocit, nemôžete sa e, rozvíjať e, hospodársky e, u nás a zamedzuje sa tým proti, zamedzuje sa tým proti tvorba pracovných miest a práve u nás sa žije z turizmu. Ďakujem veľmi pekne. Opakujem, potrebujeme dostať ďalšie informácie, aby sme si situáciu lepšie mohli objasniť. Týmto by sme končili dnešné zasadnutie. Chcem poďakovať všetkým sekretariátu, tlmočníkom. Ďakujem za vašu prácu a všetkým želám pekný večer a uvidíme sa na budúce.